vyžaduje od nás to, aby sme všetky tieto aspekty správ brali do úvahy. Ďakujem pekne, kolega Šolc. A teraz na jednu minútu a 30 sekúnd má kolega Datnov. Pán predseda.